Takže navrhujem, aby sme začali a začneme hlasovaním. Máme jedno hlasovanie, takže nechám vám ešte pár sekúnd, aby ste sa usadili a môžeme začať.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 Ideme hlasovať, pán kolega, takže sa prosím pripravte. OK, je propose de commencer. Dobre, takže navrhujem, aby sme začali. Kompromis 7. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 8. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 51, tri časti. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Aha, overíme prvú časť. Prvá časť elektronické overenie. Za EPP o jedného viac. Už je to v poriadku. Prijaté. Teraz druhá časť, tá odpadá. Tretia časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Tretia časť. Prijatá. 63. V dvoch častiach. Prvá časť za. Proti kto sa zdržal, zamieta sa, druhá časť tým odpadá. Kompromis 6, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 38 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 40 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 41 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 43 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 45 za, proti, Proti? Kto sa zdržal? To by sme overili, ak dovolíte. Koniec hlasovania. Prijaté. 48 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 49 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 50 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 52 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 53 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 54 za. Proti proti, kto sa zdržal, prijaté, 55 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, návrh 64 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 66 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 68 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 75 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 76 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, navrhujete overiť. Všetko v poriadku? Koniec hlasovania. 23 k 21. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 77 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Návrh 79, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 80 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 82 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 83. Dobre, overíme 82. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Bohužiaľ, v prípade leteckého hlasovania to vyzerá takto. Čo sa dá robiť? No, no es, votación, el... no es votación electrónica. Eh, no, eh, no, Ale to nie je elektronické hlasovanie predsa. Pán predseda, to nie je elektronické hlasovanie, by šlo iba o overovacie hlasovanie. Preto musíte e, zdôrazniť alebo zohľadniť, že možno niekto nehlasoval. I'm sorry, but we vote. Prepašte, ale hlasovalo sa. Nebolo to jasné. Žiadali sme o overenie. Vážený pán poslanec, mal dávať pozor povedať, že kartička nebola zasunutá. Teda pani poslankyňa mala tento problém. Oberá nás to o čas. Prepašte, prepašte, ja som predseda, trvám na to zamietnuté. Teraz 83 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 1. Overíte, 83. Dobre. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pardon, prijaté. Šestka za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 14. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 15. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Za proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 4. Chcete overiť 16? Overujeme. Hlasujte. koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 4. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Za proti, kto sa zdržal, prijaté. 27 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 28 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 29 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Záverečné hlasovanie, menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme spravodajkyni. C'est con quand ça joue Nechám chvíľočku kolegom, ktorí chcú odísť, aby tak mohli urobiť. Okay, je vous propose de commencer le... Dobre, navrhujem prejsť k bodu 9. S'il vous plaît. Môžem vás poprosiť? On peut commencer? Mohli by sme začať? Ďakujem. Takže bod 9 programu Ide o prezentáciu štúdie na tému integrácia utečencov v Grécku, Maďarsku a v Taliansku. A rovno dávam slovo pani Manuela Samek na 15 minút, aby nám štúdiu predstavila. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o štúdiu, ktorá je komparatívnym prehľadom nedávnych vývojových trendov v politike príjmania a integrácie utečencov v troch krajinách, Grécku, Maďarsku a Taliansku. Išlo nám o taký prehľad posledných troch rokov, čo sa tam dialo, aký bol ten prílev a aké politiky sa v týchto troch krajinách uplatňovali a s akými výzvami sa stretávali. Tiež európske prostriedky, akú úlohu tam zohrali a ako sa vyvíjala verejná mienka na tému utečenci a migranti v týchto krajinách. Analizovali sme dokumenty a správy a jednotlivé krajiny, ktoré vypracovali experti. Rečnička žiaľ bez mikrofónu. Okay. So I came here as a Hungarian MEP. Ja som maďarská poslankyňa, chcela by som si počuť túto správu so záujmom. Kladiem skup, pán predseda, prečo nerobíte poriadok? Mám pocit, keď sme boli v kaviarni, je tu hluk, diskutuje sa tu, no, takže sa vôbec nedá počúvať tá správa. Takže by som vás chcela požiadať, aby ste vy požiadali kolegov, aby išli von do tej naozajstnej kaviarne a aby sa porozprávali tam, ak teda sa potrebujú porozprávať, aby tí, ktorí majú zaujímavú správu, mali možnosť si ju vypočuť. Ďakujem pekne. Áno, áno, už vás vypočuli. Takže nech sa páči. Dobre. Takže ja chcem stručne predstaviť následovné, keď mám 15 minút. E, sú teda hlavné zistenia z komparatívnej správy a potom ešte správy podľa krajín, to je aj na našej internetovej stránke. Takže v prvom rade ten prílev. Sú tu určité podobné črty v týchto troch krajinách, pokiaľ ide o ich pozíciu na tých migračných trasách, ale ich prístupy sa dosť značne líšia, pokiaľ ide o príjmanie a integráciu žiadateľov o azyl a utečencov. Všetky tieto krajiny od roku 2015 zažívajú veľký nárast v prílave utečencov, naozaj nečakaný. Tieto krajiny rovnako nemali až toľko skúseností s príjmaním a integráciou žiadateľov o, az- o azyl a utečencov. A všetky tieto tri krajiny sú hlavne krajinami tranzitu, Eh, alebo vstupu, ale nie sú krajinou destináciou. Ľudia tam prídu alebo cez ne prechádzajú a idú do iných krajín nášho kontinentu, iných členských krajín EÚ. Všetky tieto krajiny, ako uvidíme, majú značné miery odmietania žiadateľov o azyl a utečencov v porovnaní s európskym priemerom, pokiaľ je teda o žiadosti o v udelenie azylu. Takže prejdeme si jednotlivé krajiny jednu po druhej. Ja som spomenula tie spoločné črty, ale potom to samozrejme rozdiely. Grécko je hlavným bodom vstupu vo východnom stredomorí. V roku 2016 a 2017 bolo Grécko v eh, popredí, jednou z prvých krajín, pokiaľ ide o počet žiadostí o azyl. Je to viac než dvojnásobok európskeho priemeru. Zloženie utečencov sa dosť líši od e, v tej vzorky dvoch zvyšných krajinách, lebo je tam oveľa vyšší podiel žien a detí, teda mm, maloletých do 18 rokov, tam je to skoro 40 a e, európsky priemer je asi 30, 33%, teda tretina. Väčšina týchto utečencov a priateľov o azyl je zo Sýrie a väčšinou ide o rodinných príslušníkov. A z úvodných dôvodov predstavujú maloletí bez prievodu, menšie percento. Eh, európsky priemer je 16%, v prípade Grécka je to len 12%. Eh, miera integrácie nízka, menej ako 24% 2016, 60% je eh, teda európsky priemer za dané obdobie. Teraz Maďarsko je, respektíve bolo, hlavným bodom vstupu na trase Západného Balkánu v roku 2015 bolo najviac žiadostí o azyl, tedy Maďarsko bolo krajinou s najväčším prílevom v Európskej 28. Pokiaľ ide o počty žiadateľov o azyl, 40 celkového počtu žiadostí o 28. bolo podaných práve v Maďarsku a mal to veľký dopad na populáciu 18 utečencov na tisíc e, Maďarov, e, naozaj najviac na počet obyvateľov v Európe. Potom Maďarsko uzavrelo svoje hranice a počet žiadateľov o azyl sa znížil zo 177 tisíc na 29 tisíc a menej než 4 tisíc dokonca. Takže najväčšia zmena. Afganistan, Sýria sú tie hlavné krajiny pôvodu, ide hlavne o mladých mužov, čiže to zloženie populácie je odlišné ako v Grécku. A mm, uznanie žiadostí predstavovalo iba 8,4 to je najnižšie v Európe, 60,8 je európsky priemer. Teraz Taliansko sa líši od tých dvoch krajín. Ide o hlavný bod vstupu v strednom stredomorí, vrchol v príleve. K tomu došlo v roku 2017. Ide o druhú krajinu po Nemecku, pokiaľ ide o počet žiadostí o azyl Taliansko je však väčšie ako Grécko a Maďarsko, tak tam tie pomery voči celkovej populácii sú iné. A tiež je to krajina s najväčším počtom maloletých bez prievodu v celej Európskej 28. Väčšina žiadateľov pochádza z Afriky, hlavne z Nigérie. A ide hlavne o mladých dospelých, 80% vo veku 84 rokov a 80% žiadateľov e, sú mužského pohľavia, čo sa to líši od e, Grécka e, a Maďarska aj európskeho priemeru. Takže úplne iné zloženie. Pokiaľ ide o mieru uznania žiadostí, to, bolo, to bol väčší ako v vo zvyšných dvoch krajinách 39,4%, čo je stále menej ako európsky priemer. Teraz, ako sa vyvíjala politika v týchto krajinách, e, politika príjmu a uznávania, respektíve integrácie. Tieto krajiny sú hlavne krajinami vstupu, čiže išlo hlavne o financovanie toho príjmu na rozdiel od financovania integrácie. A tie prístupy v týchto krajinách sa naozaj podstatne líšili. Taliansko ale aj Grécko v menšej miere sa snaží zlepšiť príjmanie a integráciu, teda svoje systémy na tieto účely, zlepšujú svoje služby, zariadenia, snažia sa postupy um, uznávania zjednodušiť, tak aby sa ten proces uh, prekladania žiadostí a ich spracovania zjednodušil. Čiže keď niekto je uznaný za utečenca, aby mohol začať pracovať, e, respektíve integrovať sa čo možno najskôr. A v Taliansku sa naozaj snažia zmeniť ten prístup tak, aby sa vo väčšej miere ako doteraz zapájali e, regióny a obce a mesta, čiže väčšia miera zapojenia lokálnej úrovne v celom procese príjmania a integrácie. Teraz Maďarsko, tam je to úplne iné. Po tom veľkom búme v roku 2015, kde si to spomínate, tedy tam plynulo čo najviac utečencov, krajina e, začala svoje hranice zatvárať e, stavaním plotov, tiež e, bol znižená verejná podpora, verejné financovanie, takže väčšina opatrení na príjem a integráciu teraz sú vykonávané hlavne mimovládnymi organizáciami. Keď sa pozrieme na tie indikátory medzinárodného porovnania integračnej politiky migrantov, je to trošku starší ukazovateľ, ale myslím, že má dosť veľkú povednú hodnotu. V roku 2014 e, bolo Taliansko mierne nad e, priemerom Európskej 8, Maďarsko a Grécko boli pod týmto priemerom. Sú tu však aj určité problémy s integráciou a integračnými opatreniami, hlavne vzhľadom na to, že tieto krajiny nemali veľké skúsenosti. Týka sa to Grécka, ale čačne aj Talianska pokiaľ ide o riadenie veľkých tokov a prílevov žiateľov azyl a utečencov a teda mali problém s lehotami, pokiaľ ide o registráciu, teda mali problém zvládať e, tento obrovský prílev utečencov a žiadateľov o azyl. A rovnako tieto krajiny, a opätovne hlavne Grécko, ale čiastočne aj Taliansko, majú slabú administratívnu kapacitu a je tam problém nedostatečnej koordinácie medzi všetkými službami, ktoré by sa mali zaoberať príjmaním a integráciou žiadateľov o azyl a utečencov. Veľký problém je tiež nedostatok miest a ubytovacích možností pre žiadateľov o azyl a utečencov a tiež e, slabé investície do integračných opatrení. No a to je tiež spôsob, prečo, alebo dôvod, prečo Taliansko e, bolo najviac postihnuté hospodárskou a ekonomickou krízou. No a kvôli tomu tá integrácia je ešte komplikovanejšia, nedostatočné financovanie je ďalší problém a rovno eh, rastúci negatívny prístup k žiadateľom o azyl a utečencom a o pár minút uvidíme údaje. No, a bola hlavne revízia dostupných materiálov o nákladoch na príjmanie a integráciu. No a my môžeme povedať, že tieto krajiny majú e, alebo čelia veľmi vysokým krátkodobým nákladom na príjmanie integrácie utečencov, pričom očakávame, že dlhodobé náklady na integráciu budú pravdepodobne nižšie ako v cieľových krajinách, kde sa vykonáva e, či na integračnej politiky. Medzinárodný menový fond odhaduje, že je veľmi vysoký nárast krátkodobých nákladov, hlavne v Taliansku a Grécku, pričom v Maďarsku e, tieto náklady boli nižšie ako priemer EÚ. No a čo sa týka financovania, e, tak e, hlavným fondom, ktorý sa používa v týchto krajinách, je fond AMIF, ktorý sa používa hlavne v prvej fáze integračného procesu v Taliansku je to zamerané hlavne na posilnenie systému príjmania žiadateľov o azyl. V Maďarsku sa používa hlavne e, na jazykové kurzy, školenia a opatrenia sociálnej inklúzie pre uznaných utečencov. V Grécku e, mali však problémy s implementáciou tohto fondu, takže stále začínajú používať fond na politiky príjmania integrácie. Rovnako sa využíva fond, Európsky fond, Európsky štrukturálne investičné fondy, hlavne Európsky sociálny fond, a to v Taliansku a Grécku, na podporu dlhodobých integračných politík, hlavne vzdelávanie, školenia, zamestnanosť a nediskriminácia. Ale problém s Európskym sociálnym fondom je ten, že nie je špecificky zameraný na žiadateľov o azyl a utečencov, ale sú opatrenia pre znevýhodnené osoby, čiže opatrenia pre utečencov a žiadateľov o azyl sú súčasťou ostatných eh, opatrení. Ja som si predtým myslela, že v týchto krajinách existujú problémy kvôli verejnému prístupu voči imigrantom a žiadateľom o azyl. A problém je, že či ľudí, ktorí prichádzajú a v niektorých krajinách sa to stále sústredí na malé pohraničné oblasti, napríklad v Taliansku sú to niektoré juhotalianské oblasti, v Grécku sú to hlavne ostrovy, v Maďarsku je to hranica so Srbskom, Takže skutočnosť, že do týchto malých oblastí prichádza toľko osôb, tak to vplyvňuje verejnú mienku a to podporuje antieurópske hnutie. No a reakcia na tieto negatívne prístupy, a toto je z prieskumu Eurobarometra z druhej polovice roku 2016, e, ten podiel tých negat- toho negatívneho prístupu je vyšší ako priemer Európy. 81% v Maďarsku, 70% v Grécku a 69% v Taliansku. A pravdepodobne v Taliansku to ešte narastá. Toto zhoršenie verejného, verejnej mienky a politických názorov je tiež rizikom pre sociálnu kohéziu e, v týchto krajinách, ale ďalšou dôležitou vecou, ktorú treba zdôrazniť, z prieskumu Eurobarometer je, že hm, verejná mienka čoraz viac, alebo verejnosť má čoraz viac pocit, že sa na ňu zabúda. Čoraz viac ľudí si myslí, že sa na nich zabúda pri riešení tohto problému. Je to tiež rastúci trend, kde ľudia žiadajú silnejšiu európsku politiku pri reakcii na migráciu a zdieľanie zodpovednosti. No a čo sa týka budúcich politických víziev, je tu potreba znížiť tlak na pohraničné oblasti a podporovať spravodlivejšie rozdelenie žiadateľov azyl a utečencov medzi členskými štátmi a je tu tiež potreba hľadať spôsoby podpory týchto krajín, zlepšovať ich kapacitu, implementovať účinné opatrenia a znižovať rozdiely medzi jednotlivými oblastiami. Rovnako problémom je bojovať proti antimigračným prístupom, prístupu a zapájanie súkromného sektora a mm, lokálnych komunít pri tvorb, do tvorby opatrení. Takže toto je pár odporúčaní z tejto komparatívnej analýzy. Potreba lepšia koordinácia spolupráce medzi Európci, európskymi inštitúciami a členskými štátmi. Väčšia úloha EÚ pri podpore prerozdeľovania žiadateľov o azyl a imigrantov e, v jednotlivých krajinách. Ďalej efektívnejšia, viacúrovňová e, vláda, riadenie a správa, to znamená lepšie zapojenie samozpráv, kde to žiadajú, aby boli zapájane viac do rozhodovacích procesov a aby treba tiež budovať kapacity pri riešení tohto problému ďalej. Zdieľanie nákladov na integráciu, implementácia osvetových opatrení na podporu otvorenejšieho prístupu a rovnako je to veľký problém súvisiaci s hromažďovaním údajov a s monitoringom, ktoré sa vykonávajú tak na národnej, ako aj lokálnej úrovni. No a to je z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, tak rada na ne zodpoviem. Ak budem vedieť. Ďakujem pekne. No a pán Kasa tu nie je teraz za EPP, ale o slovo požiadal pán Kosa. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Pán predseda, ja vám ďakujem za túto štúdiu. No, na no, by som chcel poznamenať, že ja som z krajiny, ktorá je uvedená v tejto štúdii. Ja som z Maďarska. V tejto štúdii sú isté pripomienky, to by som mohol protestovať, pretože obsahujú negatívne prívlastky, čo nie je dobré pre našu diskusiu. Ide o dôležité otázky. Ja myslím, že je dôležité objasniť jasné pojmy. Imigrant, utečenec, nele, nelegálny vysťahovalec. Je tu množstvo pojmov, pojmov, ktoré nie sú úplne jasné pre Maďarsko že veľmi dôležité, a ja to zdôrazňujem v Európskom parlamente, je dôležité rozlišovať, čo znamená čo. Treba si objasniť tieto pojmy a myslím, že ľuďom treba pomáhať. Tým, ktorí majú nárok na požiadať o azyl a ochranu na základe medzinárodných dohôd a zmluv. Maďarská migračná politika je postavená na ochrane maďarských vonkajších hraníc. Maďarsko je relatívne malou krajinou a počuli sme tiež o nákladoch na integráciu. Maďarsko na integráciu vydáva menej ako ostatné štáty, ale súčasne by som rád zdôraznil, že Maďarsko samofinancovalo plod na hraniciach a ten za, zaistil, že vstup utečencov a imigrantov prebieha legálne. Toto stalo 800 miliónov eur a Európska únia sa zatiaľ nepreukázala svoju solidaritu. My tým pomáhame ostatným členským štátom, aby migračný tlak bol nižší. No a ja by som ešte raz rád zdôraznil, že my podporujeme riadnu migráciu a pristahovalectvo, čiže na základe medzinárodných zmluv a dohôd v rámci nejakého právneho rámca. Takže keď ľudia legálne prekračujú hranice a žiadajú o azyl. Takúto formu pristahovalectva Maďarsko podporuje a preto chcem položiť otázku. Myslím, že je zaujímavé, že Grécko je bližšie Blízkému východu, kde bolo predložených menej žiadosti o azyl ako v Strednej Európe a v Maďarsku. Ako, sa to, ako je to možné? Preleteli Grécko, alebo ako je to možné, že žiadosti o azyl podali nie v Grécku, ale v Maďarsku? Tá prvá žiadosť nebola podaná v Grécku, ale v Maďarsku. Ako je to možné? Grécko bolo prvým štátom, prvým členským štátom, kde utečenci vstúpili na európsku pôdu. Okrem toho je dôležité, aby sme tento proces neustále sledovali a monitorovali. Mňa pre Európsku úniu a pre Maďarsko, a myslím, že hovorím menej kolegov, tak je dôležité hm, poskytnúť ľuďom ochranu. Ale v každom prípade treba si objasniť pojmy. Ešte jedna vec, ktorou sa štúdia vôbec nezaoberala, ja som presvedčený o tom, že problémy treba riešiť tam, kde vznikajú. To znamená, že treba bojovať proti príčinám migrácie. No a čo sa týka krajín V4, Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, tie investovali veľmi veľa peňazí v krajinách pôvodu, tak aby hospodárske možnosti boli rozšírené, aby vzdelávacia politika bola lepšia. No a na záver ešte jedna pripomienka. Diskusia v rámci EÚ ešte ani zďaleka nie je uzavretá, ale je dôležité, aby solidarita ostala flexibilná. Neexistuje len jedno správne riešenie, a totiž povinné prerozdeľovanie utečencov. Členské štáty by mali mať možnosti z ktorých si môže vybrať tú najlepšiu. A ešte úplne posledná poznámka. No ja nehovorím, že som bol šokovaný, ale bolo zvláštne, že prišlo veľmi veľa mladých ľudí a detí, ktorí sa nachádzajú medzi utečencami. A vieme z dôvodných zdrojov, že nejde o deti a prakticky zneužili údaje, aby dostali nejaký štatút. No a na záver myslím, že treba objasniť a zaistiť reguláciu migrácie, vonkajšie hranice treba chrániť a problémy treba riešiť tam, kde vznikajú, aby ľudia ostali tam, odkiaľ pochádzajú. A tým ktorí skutočne potrebujú pomoc, tým pomáhať treba. Ďakujem pekne. Nevidím nikoho za SAD. EKR tiež nie. Pán Kalve Šambon tu nie je. Robert, nech sa páči, prepáčte. Pán, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vám na úvod chcel poďakovať by som rád položil otázku a naopak pripomenok. Prvá otázka. Zaujímalo by ma, či máte nejaké informácie o vnímaní utečencov a opatrenia, ktoré, ktoré vykonáva Európska únia, ktoré vykonávajú členské štáty. Ja napríklad viem, že v Taliansku 85% zaplatilo Taliansko a 15% refinancovala Európska únia. Mňa by zaujímalo, či v tých troch krajinách, o ktorých hovoríte, hovoríte o, hovoríte o nákladoch, ale máte nejaké konkrétne čísla. Zdá sa mi, že je to veľmi dôležité, aby sme videli, aká je naša časť zodpovednosti. Pretože myslím, že treba hovoriť eh, v každom prípade o otázke integrácie, ale k otázke príjmania tečencov, tak súhlasíme s tým, že príjmanie tej prvej krajine, kam prídu, je to zodpovednosť európska, kedy tej krajiny prichádzajú viac a problém ich. No a ste v štúdiu tej krajiny, ktoré sú tými príjmateľskými krajinami. Ďalšia vec, ste hovorili, že existuje problém s verejnou mierkou tým, tých eh, si myslia, že je verejná mienka na pravdu, alebo že ju treba ignorovať. No a skutočne sú to e, situácia, sa konfrontujeme s verejnou mienkou. No a ja súhlasím s tým, čo povedal náš americký kolega. Jeden z problémov, ktorý máme v vzťahu k verejnej mienke, tak nevieme celkom presne, či hovoríme o, o príchode utečencov, či hovoríme o akceptácii štatútu azylu pre týchto utečencov v momente prevenia ich situácie, či hovoríme o integrácii týchto utečencov, alebo či hovoríme o všeobecnosti o otázkach imigrácie. Ja myslím, že verejná mienka, verejnosť je smetená. Pre verejnosť je tu tá predstava, že existuje globálny je o imigrácie, ktorý nezvládame a trochu preto sa tak veci pomiešavajú, a zamieňajú. No a sa zamieňajú z, alebo teraz spomína sa hodnotový systém Európskej únie, ktorý treba rešpektovať a tiež otázka rovnováhy medzi eh, populáciou, ktorá ktorá prichádza obyvateľmi, ktorí tam žijú. No a ja myslím, že vo vašej štúdii, ja som si prečítal to francúzske zhrnutie, posledná veta, ktorú tam uvádzate, hovoríte, že treba sensibilizovať verejnú mienku pozitívne voči imigrácii. No a myslím, že na mienka v otázkach utečencov eh, a imigrácie to je niečo iné. No a my samozrejme vieme, že toto je mimoriadne komplikovaná otázka. Diskutuje sa o nej v Európskej únii a ja neviem, či financovať eh, východ utečencov rovnakým spôsobom, či to je rovnaké ako eh, výstavba eh, ostatných e, plotov, e, plotov na hraniciach, neviem, či to mala financovať Európska únia. No a v každom prípade súhlasím s tým, že všetci, ktorí sa zaoberajú toto otázkou, si to myslia. Otázka treba riešiť spoločne, ale vieme, že komplikované. Keď, to ide, keď ide o všeobecnosti o imigráciu, tak ide o pomoc e, rozvojovú. Keď ide o príjmanie utečencov, tak je to iný problém, e, ktorý spôsobuje spadka e, krajín pôvodu a vidíme, že tá otázka zodpovednosti je mimoriadne komplikovaná. No a som položil druhú otázku, ktorá bola prerozdením nákladov, no a druhá otázka je, Neviem, či v tých troch krajinách, o ktorých ste hovorili, existuje mm, sa otázkou integrácie uh, utečencov alebo imigrantov a utečencov, ktorí dostanú uh, právo na azyl, ale zaoberali ste sa tiež otázkou návratu a možnosťou ich možnosťou návratu domov, pretože otázka utečencov vo vzťahu tým krajinám, ktorí prechádzajú veľkou krízou, nemôže byť uh, otázkou definitívneho presídlenia, eh, pretože istá časť populácie prešla veľmi náročnou fázou, ale budúcnosť týchto území eh, jedného dňa sa zlepší a obyvateľe by sa mohli vrátiť a podielať sa na obnove eh, krajín pôvodu, pretože kríza vstúpi život. Pozitívne by sa dal obrátiť. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda, ďakujem politickému oddeleniu, oddeleniu politík za eh, dnešný príspevok. Ja som nemohol si vypočuť eh, prezentáciu, lebo som bol na stretnutí, ale mohol som si prečítať text, takže vám ďakujem za túto prácu a mám niekoľko pripomienok. Integrácia utečencov do našej spoločnosti nepochybne naďalej zostáva veľmi dôležitou témou politike. EU. Ešte stále sme v procese e, riešenia E, tohto problému a to vyžaduje samozrejme vysoké politické nasadenie, najmä v rámci bali- e, azylového balíka. A potom tu sú aj diskusie o novom viacročnom e, finančnom rámci a keby sme nedali týmto politikám pre utečencov dostatočný, dostatočný význam, bola by to veľká chyba. Ja som bol spravodajca pre otázku integrácie a začlenovania utečencov do pracovného trhu a som veľmi rád, že niektoré z tých mojich postrehov v tej správe sú aj vo vašej štúdii. Napríklad pokiaľ ide o vnímanie e, integračných opatrení e, práve v dôsledku nedostatku dlhodobých stratégií a zdrojov a takisto aj tie výzvy, ktorým čelia tieto tri krajiny. Neprekvapí preto, aké sú rozdiely medzi politikami v Maďarsku na jednej strane a v Grécku a v Taliansku na druhej strane. To znamená, že potrebujeme zvýšiť snahu o lepšie fungovanie európskeho systému a nemôžeme to nechávať len na jednotlivé krajiny, lebo ide o život a práva stoviek tisícov ľudí a je to zároveň samozrejme eh, relevantná otázka pre celú úniu, nielen pre jednotlivé členské štáty. Je takisto zrejme, že systémy príjmania a integrácie v týchto krajinách plne závisie, závisia od financovania EÚ a myslím, že to bolo povedané už aj predtým, než som prišiel, najmä AMIF a ISF. Hoci tie, tento, ten druhý sa nezameriava konkrétne na uh, žiadateľov o azyl. Parlament uh, e, e, vyčlenil, uh, potrebujeme uh, efektívne a e, účinné využívanie e, prostriedkov priamo v teréne a potrebujeme dosiahnuť e, synergické efekty medzi týmito dvoma systémami a potrebujeme skutočne koherentné politické stratégie na, únie, na úrovni únie. A samozrejme tam treba zapojiť miestne orgány a mimovládne organizácie, ktoré majú často problémy. Komisia na tom pracuje a teší, tešíme sa na nový návrh MV výročného finančného rámca kde teda by mali byť zohľadnené tieto aspekty. Chcem ešte dodať, a to je ešte posledná vec, že je tu vždy otázka politickej citlivosti. Je veľmi ťažké pre regionálne a miestne orgány a politick- politických nominantov eh, rozhodovať o eh, rozdeľovaní peňazí ESF eh, na projekty integrácie, utečencov na úkor iných skupín. Takže tu musí prichádzať silný impuls z Európskej únie nielen krátkodobé e, stimuly, tak, aby sa zohľadňoval len volebný potenciál. Ja si myslím, že toto si treba povedať politicky jasne, aby sme vedeli, kde ten, aby sme chápali teda jasne ten problém. A samozrejme, chcem vám ešte raz poďakovať za vynikajúcu snahu a e, za využitie výsledkov práce výboru a parlamentu a dúfam, že budeme čoskoro robiť dôležité rozhodnutia o plánovaní zdrojov, čo je podľa môjho názoru kľúčová téma, keď hovorím o týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem pekne za GUE, zelených ani FDD, tu nikoho nemáme. Tak dostáva slovo pán Dominik Martán, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, madam, za vašu štúdiu, pokiaľ ide o situáciu v Grécku, Taliansku a Maďarsku ohľadne utečencov a migrantov, ich príjem a utečencov. Sú to dosť archetypálne krajiny, ktoré ste si zvolili, takže ďakujem pekne, že ste eh, sa do správu prišli eh, vo veľkej intelektuálnej úprimnosti. Čísla o tom svedčia že tých utečencov tam nie je až tak veľa a že do veľkej miery ide o ekonomických, hospodárskych utečencov. Ďakujem. Hovoríte, že ide o brány vstupu, teda ide o krajiny tranzitu. Logicky. A keďže ide o krajiny tranzitu, tak nemajú skrátka na výber. Buď to urýchlia, proces regularizácie, tak aby títo migranti sa mohli presunúť do inej krajiny, ktorá je ich destináciou. A tuším, že hlavne Grécko a Taliansko sa ubrali práve týmto smerom. Alebo zatvoria, zahasprujú tú bránu, a to, ak som to pochopil správne, robí Maďarsko. Ale je tu ešte aj druhá časť, ktorá má takú politickú dimenziu. Ja pripomínam, že pred dvomi rokmi sme na vypočutí mali Európska subcu Červeného kríža a zároveň predsedu Medzinárodnej asociácie pre migráciu, pán z Afriky, neviem, či či si spomínate vy, pán predseda, ale tento pán vystúpil v tom zmysle, že migrácia z toho finančného hľadiska, že to je 60 miliónov jednotlivcov a on tiež robil určité výskumy a z týchto 60 miliónov 10 teda iba 6 miliónov, má za cieľ európske krajiny. Zároveň Červený kríž využil alebo použil rovnaké slova ako vy, ako aj predračníci. Ide o slovo integrácia. Červený kríž mal tri priority. Po prvé, integrovať, po druhé, nájsť prácu a tretia, prekvapujúca, zorganizovať aj um, zlúčenie rodiny. Veď uh, to dosť vypovedá pán Rošfor, uh, či sa vôbec predpokladá, že ľudia sa vrátia domov, tí skutoční utečenci, ktorí nie je až tak veľa. No a integrácia. Iste chápete, že toto mi vadí a že by sa mi páčilo skôr slovo asimilácia. Prečo mi vadí integrácia? No preto, lebo tí ľudia prichádzajú, za každú cenu ich chceme integrovať so svojimi vlastnými zvykmi, tradíciami a čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že sa zlučujú do, kumo, do komunít. A toto samozrejme vadí tým domácim, tým, čo majú tie vlastné tradície. Bo to je také staré ako svet. Keď ideš do Ríma, žij ako Rímania. Čiže nejde o integráciu, ale ide o asimiláciu. A tu práve ste vy z môjho hľadiska sa trošku deobjektivizovali, lebo ste hovorili o zlých reakciách domáceho obyvateľstva. Prečo zlá reakcia? Prečo zlá reakcia? Je to skrátka reakcia. Prečo zlá? Prečo by reakcia Maďarska mala byť zlá? Ja to fakt nechápem. Veď aj maďarskí poslanci hovorili, Francúzsko robí, čo môže s tým, čo má, vychádzajúc zo svojej geografickej polohy. Je to legitimná reakcia. Či už ste hovorili o antieurópskom hnutí alebo antieurópskych hnutiach. Aké antieurópske hnutie? To sú iba ľudia, ktorí konštatujú, že Európska únia, štruktúra naozaj veľmi technokratická, príjma zlé rozhodnutia, ale Európa existuje. Madame, veď e, máme 1500 rokov histórie, to máme svoje tradície. Aký, aké antieurópske hnutie? Kto by chcel vymazať e, Grécko, Rím a tak ďalej? Nie, to krajiny neexistujú. A tá vami nazývaná zlá reakcia, ja hovorím, že je legitímna. Ide o to, ako tá technická štruktúra, ktorú vy reprezentujete, Európska únia a Európska komisia a komisári, ktorých nikto nevolil, ktorí posielajú text Európskeho parlamentu na schválenie vy to viete. Takže je tu legitimná reakcia našich občanov. A madam, vy ste túto štúdiu prezentovali, preto prehováram k vám. Mrzí ma, že tú otázku musím položiť takto. Ale ak títo všetci ľudia, Taliansko, Grécko, Maďarsko, keby nešli cez tieto krajiny, ale keby išli cez váš byt, tešili by ste sa? Alebo by ste aj vy nejako reagovali. Ja myslím, že by ste reagovali tiež legitimne. Pretože vaša chladnička, vaša spálňa, vaše deti, je to vaša povinnosť ako matky rodiny reagovať. Bojovať proti negatívnemu prístupu, negatívnemu nastaveniu ste povedali, a požiadať zvýšenie európskych prostriedkov. Áno, to je vždy to riešenie. Zvyšovať, zvyšovať, už sa blížim k záveru. Pán predseda, koľko som hovoril, 5-7 minút. Zvyšovanie, ale kto to zaplatí? Odkiaľ tie peniaze pôjdu? Z čieho vrecka? A to riešenie, lebo vždy treba navrhnúť riešenie a ja sa pridávam v tomto k maďarským poslancom, povedal to aj pán Rošfor, že riešenie číslo 1 je zvrátiť tie migračné toky to, že oni idú k nám, mm, neplýva z našich pekných očí, ale preto, lebo majú určité záujmy. Chcú pracovať vo Švedsku, alebo byť, vo, pardon, vo Švedsku, uh, alebo vo Švedčiarsku, lebo sú tam isté minimálne mzdy, isté štandardy a tak ďalej. No a taďa to bude to riešenie stanoviť také politiky rozvoja, ktoré umožnia týmto ľuďom zostať vo svojich krajinách pôvodu čiže z európskeho rozpočtu, ale tieto peniaze dávať na integráciu a neasimiláciu. Nie, dajme to do inteligentných politík e, rozvoja v krajinách pôvodu. Ďakujem, pán predseda. Dobre, vyčerpali sme skupiny. Mám ešte troch prihlásených. Poprosím každého, aby sa obmedzil na dve minúty, lebo by som naozaj chcel, aby mohla naša hostka reagovať. Štyria sa prihlásili teraz. Takže ako prvý pán Man, ďakujem pekne. Ja som z Nemecka a sedím vedľa maďarského kolega, kolegu, môjho priateľa Adama. Drahý Adam, keby to bolo tak, že by sme sa navzájom naozaj chápali, že by sme si rozumeli, povedal by som, zvládneme to, no ale pozrieme sa 2015 Vtedy sme prijali utečencov, ktorí boli vtedy v Maďarsku v takej patovej situácii a poukážem na to, že maďarské orgány požiadali Nemecko, aby reagovalo. My to zaplatili veľkú cenu, príliš veľa ľudí, bez kontroly a všetci prídu, všetkých ich zoberieme. Boli sme hrdí na, tú, na ten názov, na ten termín kultúra privítania. Nechceme povedať, že už kultúru privítania nemáme. Adam, ja s tebou súhlasím, že sa musí viacej diferencovať, že to ti oazil, migranti, utečenci, ktorí sú ilegálni, ktorí sú hospodársky a tak ďalej. To je dôležité, aby sme my ako politicky odpovední povedali, prosím, diferencovanie, nie všetkých do jedného vreca, tak to fungovať nebude. Ja som bol vtedy v parlamente, správa Brando Benifej, integrácia utečencov na trhy práce. Ja som bol tým pracom EPP. Spolupráca bola vynikajúca a mali sme množstvo spoločných kompromisov, tak chcem povedať, že som na to naozaj hrdý. A ja dúfam, že mnohí mnohí, ktorí naozaj tu rôzne e, výhrady e, tu prezentujú, že je to legitimá reakcia a tak ďalej. Veď sa tam pozrite priamo na tvári miesta. Ako tam tí utečenci žijú? Pozrite sa na tých dobrovoľníkov, ktorí tam e, tú integráciu podporujú. E, ja to považujem za správne ich podporovať. Nemôžeme dopustiť radikalizáciu, áno, férové prerozdelenie, ale poprosím solidarita pri tom rozdeľovaní a prosím vás, dajme pozor na to, aby tu nebola eh, nejaká dielba Vyšegrád proti zvyšku EÚ. A tam to nemôžeme dopustiť. Musíme naozaj tieto veci robiť spoločne. Hovoríme o solidarite v rôznych oblastiach, takže aj v prípade prerozdelenia kvót musíme byť solidárni. Prerozdelenie kvót, prerozdelenie nákladov, inak to fungovať nebude. Iba takto máme šancu a myslím, že na tieto účely tá štúdia bola veľmi úspešná a veľmi dôležitá. Takže áno, solidarita, spolu, áno. A prosím, prestaňme dávať pozor iba na to, čo malé skupinky tu vykrikujú. Poprvé nie sú až také silné radikalizáciu e, musíme riešiť, zvrátiť. A ďalšia vec, my sme predsa vystali na solidarite a to môžeme zvládnuť iba spoločne. Čiže nie nové ploty, ale naozaj snažme e, cez to spoločné nájsť cestu k riešeniu a prosím, e, snažme sa naše dohody nejakým spôsobom usmerňovať, nemať nejaké blokovacie menšiny a tak ďalej. Bol by som to povedal viac, ale máme dve minúty. Ďakujem. Ďakujeme, drahý pán kolega. A teraz pani Weber, dve minúty. Mrzí ma to. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem za štúdiu a prezentáciu. Áno, 2000 rokov ubehlo od doby, čo ľudia chodili do Ríma, ale ako otrocia e, svet sa odvtedy zmenil. Mali by sme si zobrať z rímskeho imperia to, čo bolo dobré a a uvedomiť si zároveň, e, čo je potrebné v roku 2017-2018. No a pokiaľ ide o tú štúdiu, nie že by som mala problém, ale e, k tomu, čo povedali e, kolegovia pán Rošfor, Martin Benifej, v prvom rade ide o to, o čo vlastne, čo sa stalo v tých troch krajinách za posledných pár rokov, to bolo úplne neočakávané predtým s niečím takým, s takým prílivom utečencov alebo migrantov neboli konfrontované a samozrejme na to neboli pripravené. No a samozrejme, hovorili sme tu veľa o integrácii utečencov, o e, správe pána Benifej, bol tieňovým spravodajcom za Ale, ale zároveň je pravda, že keď hovorím o príjmaní ľudí a potom o ich integrácii, tak to znamená na jednej strane vedomosti a v prípade krajín, ktoré s tým predtým neboli konfrontované, to jednoducho nepríde len tak zo dňa na deň. A znamená to aj peniaze. Veľmi úprimne povedané, čo mi vadilo v dobe, keď komisia Európska komisia žiadala o solidaritu členských štátov. Ja súhlasím úplne s tým, že mala by byť solidarita. Čo mi vtedy vadilo, bolo to, že komisia ako taká nebola pripravená vstúpiť e, do toho a pomôcť e, tým krajinám, mimovládnym organizáciám, orgánom, prijať týchto ľudí a potom vysvetliť, aký typ integrácie potrebujeme integrácie potrebujeme, pokiaľ ide o e, vzdelávanie, prístup e, k zdravotnej starostlivosti a podobne. koľko peňazí sa v Únii vynaložilo na e, tieto mimoriadne okolnosti spred pár rokov? Pani Šojdrová, nech sa páči dve minúty. za... Áno, ďakujem za slovo. Chcem povedať, že ja vnímam utečencov ako ľudí, nielen ako čísla. Solidarita teda je samozrejmosť ale v tej migračnej vlne, ktorá prebiehala tu, podľa mňa na prvom mieste pre politika je bezpečnosť. To musím povedať. Ja nemôžem tu oddeliť bezpečnosť od solidarity. Akokoľvek e, chcem v každom prípade poďakovať za túto štúdiu ktorú ale vnímam len ako podklad, lebo my potrebujeme aktuálne informácie. Už nie sme v roku 2017. Situácia sa samozrejme vyvíja. Pre integráciu a jej úspech potrebujeme aktuálne informácie o tom, ako sa darí týchto ľudí začleniť na trh práce a do vzdelávacieho procesu. Konkrétne informácie, ktoré máme z Grécka a ktoré si chcem aj overiť, sú také, že sa to príliš nedarí zatiaľ. Stále sú tam určité centrá či tábory, a kde tí ľudia sú, ale nevzdelávajú sa, ako by bolo vhodné a neodchádzajú na nové miesta, alebo sa nevracajú ani do krajiny pôvodu, aj keď nemajú nárok na azyl je pod, podľa mňa treba, je potrebné podľa mňa pozerať sa na to z hľadiska týchto údajov. A to sú údaje z roku 2014 a my potrebujeme údaje z roku 2018 a potrebujeme sledovať súčasnú aktuálnu situáciu, ktorá je podľa mňa zložitejšia, než ako sa ako ukazuje táto štúdia. Ďakujem. Ďakujem, pani Morvaj. E, Ďakujem pekne. Pán Tomás Mann, ja sa obávam, že pán Tomás Mann e, nechápe celkom, čo sa stalo v roku 2015. Ako občan Nemecka ja, ako by Maďarsku urobili veľkú láskavosť e, tým, že prijali stovky tisícov utečencov, pristahovalcov, imigrantov od nás. Vy ste ich pozvali, pani Merkelová, vaša kancelárka. A tá kultúra vítania a príjmania, ste to spôsobili stovky tisícov ľudí. Maďarsko ich nepozvalo. Maďari vtedy trpeli, eh, keď eh, títo ľudia zaplavili vlaky a stanice v našich mestách a v Segede a v iných eh, maďarských mestách. Po nociach eh, budili ľudí na osamotených opustených miestach. No, ďakujeme pekne. Už to od vás nepotrebujete, nepotrebujeme, nebola to od vás láskavosť. Vy ste týchto ľudí pozvali vezmite si ich, my z toho nič nechceme. Vy ste tu vystupovali ako keby ste chceli osloviť opozičné strany Maďarsko, ktoré po 8. apríle z apríli chcú preziať moc, moc Maďarsku. No vy v Maďarsku a v Európskej únie, únii sa tešíte na to, z toho, čo povedal pán Mann, že my sme mali prestať s našimi s použitím nášho veta, aby Maďarsko už nestávalo žiadne prekážky, aby vy ste mohli pokračovať v tejto hnusnej politike migrácie, ktorú ste vy spôsobili a vnútili Európe a Maďarsku. No ja dúfam, že Maďari budú dostatočne múdri a nepripustia to, nepripustia splnenie vášho želania. Boh žehnaj Maďarsko. Euh, a te- teraz eh, dám 5 minút, tak je to možné, pani Somek, na to, aby zareagovala na niektoré otázky. Na všetky to nebude možné, pretože ich bolo veľmi veľa. Jo. Áno, ďakujem, pán predsedajúci. Táto debata je pre mňa veľmi zaujímavá a chcem počiarknúť, že my sme urobili štúdiu. To nebol žiad, nebola žiadna ideologická správa. My sme sa zaobrali údajmi, vychádzali sme z údajov a e, z informácií, ktoré sú dostupné. Objasňujeme veľmi dobre terminológiu na samom začiatku. Tam e, objasňujeme, o čom vlastne hovoríme. Štúdia sa týkala integrácie utečencov. Povedali sme, že E, najmä Grécko, Taliansko a Maďarsko. E, v, tomto, v prípade týchto krajín bolo dôležité rozlišovať medzi e, utečencami a žiadateľmi o azyl, lebo uznaní utečenci majú právo zostať v krajine príchodu a majú právo na prístup k všetkým službám, ktoré sú v tejto krajine k dispozícii, pretože sú uznaní ako utečenci. To znamená, že ušli z dôvodu hladomoru, napríklad e, prenasledovania a podobne. Žiadatelia o azyl, to je iná otázka. Oni musia požiadať o uznanie svojho statusu, prídu do krajiny a potom nasleduje postup e, tej krajiny, kam prídu, aby sa posúdilo, čo môže, či môžu byť uznaní ako utečenci alebo nie. No a tento postup trvá určitú dobu a počas tejto doby títo ľudia potrebujú ubytovanie. A čím rýchlejšie je ten postup, tak tým lepšie samozrejme. Ak sú uznaní, môžeme e, hľadať e, opatrenia na podporu ich integrácie a zapojenia do pracovného trhu. Ak je ten proces veľmi dlhý, tak nemôžu pracovať vo väčšine krajín a tak e, by sme mali urobiť aspoň niečo, aby sme ich naučili jazyk, alebo poskytli im nejakú podporu, alebo očakávali od nich nejakú dobrovoľníckú činnosť a podobne. Takže chcem počiarknúť, že je veľmi jasné, jasne stanovené, čo tá terminológia znamená a e, sú údaje o tom, keď hovoríme e, o, o žiadateľoch o azyl, o utečencoch a o migrantoch vo všeobecnosti, pretože občas nemáme dezagregované údaje, máme len údaje o migrantov alebo o skupinách migrantov. No a pokiaľ ide o náklady, toto bo hlavne vychádza z dostupných materiálov a, a rozhovorov v tých troch krajinách. Nemohli sme presne vyrátať náklady na príjem a integráciu v týchto troch krajinách. Zaoberali sme sa len e, tým, aký typ podpory prichádza z európskych fondov. Pokiaľ ide o politiky návratu, tie nie sú určené obvykle pre utečencov, lebo tí sa vrátiť nemôžu do svojej krajiny pôvodu, pretože by riskovali, keby sa vrátili do krajiny pôvodu. Takže treba si jasne povedať, o čom hovoríme. A negatívne postoje. Ja som nikdy nehovorila o zlých, zlých postojoch, ja som hovorila o negatívnych postojoch, ktoré sa prejavili v eh, odpovediach ľudí, eh, prieskum, otázky prieskumu. A to sa dá aj vysvetliť, lebo eh, tieto krajiny zažili obrovský príliv žiadateľov o azyl a často to bolo na veľmi malých vo, veľmi malých sídlach, mestách, dedinách. Takže preto ja toto nesúdim. Ja viem, že to je problém a že s tým treba niečo robiť. Ale nesúdim to. Tento postoj. Okrem toho, aktuálne informácie. Túto štúdiu sme urobili minulý rok. To znamená na základe informácií do júna 2017. Teraz máme údaje, myslím, až do začiatku 2018, pokiaľ ide o počet tých, ktorí prišli, a tie čísla pokresli, ale ešte stále je veľký počet žiadateľov o azyl, ktorí čakajú, či tie ich žiadosti budú prijaté alebo nie. Takže ten problém stále je. A Problém s týmito ľuďmi je, že kým sa neurobi rozhodnutie ohľadom ich statusu, tak potom sú ako vo váku. Oni čakajú na výsledok, pritom nemôžu pracovať, nemôžu robiť nič. A pravdepodobne by sme mali uvažovať o tom, aké politiky by boli vhodné na to, aby sa zapojili do nejakých špecifických projektov, konkrétnych projektov, aby mohli, povedzme, prispieť niečím tým miestnym komunitám, kde sú. Myslím, že to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšie naše zasadnutie bude 27. marca a začne o 14.30. Ja ďakujem aj našim prekladateľom za ich prácu. Želám všetkým pekný deň.